Teraz máme hlasovanie o správe pani Mathieu. Týka sa to absolutória za rok 2008 pre Európsku policajnú akadémiu. Pani Mathieu. Pán predsedajúci, kolegovia, pri hla- jednomyselnom hlasovaní v kokoby rozhodnutie odmietnúť absolutórium eh, je rozhodujúce pre náš inštitúciu. Ja upozorňujem na profesionalizmus a úsilie všetkých agentúr, ktoré sa snažia o dobrú správu a e, tieto úsilia nemôžu byť nejakým spôsobom e, zničené e, postupom kolégia toto absolutórium 2008 nemôžeme udeliť, udeliť, pretože sú tam okolnosti, ktoré poznáme. Nemôžeme ani prijať riadenie bývalého riaditeľa, nemôžeme prijať, že správna rada nevzala, neprebrala svoje zodpovednosti a neprijala patričné opatrenia. Kolégium od roku 2006 zažíva obrovské ťažkosti a až do roku 2014 sa predpokladá nejaký pokrok a je nemožné, aby kolegium potrebovala až 9 rokov na to, aby dosiahlo úrovne dobrej správy. Na záver ďakujem tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto rozhodnutí. Hlasujeme menovite. Hlasujeme, prosím. za uzatváram hlasovanie. Prijale, prijaté veľká väčšina. Takže návrh komisie je prijatý. Gratulujem, pani Matie. Teraz prejdeme e, k návrhu pre uznesenia. Pozmeňovací návrh, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1. skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Znovu veľká väčšina. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to elektronicky. O pozmeňovacom návrhu 8 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa o dva hlasy. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, ukážte prosím. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky, pokiaľ pozmeňovací návrh číslo 7. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz posledné, konečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Gratulujem. Teraz ďalší bod je správa pani Fajon. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc. Pani Fajon chce sa prihlásiť o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako to kolegom nevadí, je veľmi dôležité hlasovanie, ktorému, na ktoré teraz ideme sa pripraviť. A chceli som, aby ste podporili bezvízový styk pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, pretože tieto krajiny si to zaslúžia. Chcela by som privítať tu na, na balkóne e, ministra zahraničných vecí pána Alkoja a takisto pre, predsedu parlamentu z, Albi- z Albánska, prezidentku, predsedničku parlamentu z Albánska prišli podporiť toto hlasovanie. Takže budeme hlasovať menovite. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Gratulujeme pani Fajon. Gratulujeme obom krajinám. Podľa nášho programu teraz budeme hlasovať o šesť uzneseniach, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a spravodlivosť v Konžskej demokratickej republike. Čiže najprv hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia, pozmeňovací návrh 1, budeme hlasovať menovite. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Držali sa, príjma sa. A teraz fin- finálne hlasovanie. Znovu menovite hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Gratulujeme. Teraz budeme hlasovať o piatich uzneseniach, pokiaľ ide o Svetový deň proti trestu smrti. Hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o odseku 2. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ocek 4. Menovité hlasovanie. Pozmeňovací návrh 2. Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz číslo 4. Požiadal niekto o slovo, ak sa nemýlim. Niekto sa hlásil o slovo? No. Bol tu návrh odsek 4 rozdeliť do dvoch pododsekov. Obsahovo to nič nemení, pokiaľ ide o znenie, len to má byť rozdelené na dve počasti. Je niekto proti? V poriadku. Takže e, príjmam, rozdelíme ho a budeme hlasovať o čísle 4, budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Konečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa. Značná väčšina. Gratulujem. Podľa programu teraz prejdeme k hlasovaní, pokiaľ ide o činnosť EÚ v oblasti prieskumu ložisk ropy a ťažby ropy v Európe. Čiže začneme sedmičkou. Pán Jakolíno má ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči, máte slovo. Rečník nemá mikrofón. Tento článok 7 vyzýva, aby sme reagovali správne v rámci európskeho plánu, pokiaľ ide o rizika. V druhej časti máme odvolávku, pokiaľ ide o arktickú zónu. Ústny pozmeňovací návrh je doplnením druhej časti a píše sa v ňom, že stredomorské oblasť Severné more musí byť zobraté do úvahy. Koniec textu. Takže tento ústny pozmeňovací návrh zrejme nebude akceptovaný. Budeme hlasovať eh, aj s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom. Prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Číslo 10. Dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 12 po dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz číslo 13, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 15 po dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pán Landsbergis má ústny pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o číslo 16. Pán Landsbergis, máte slovo? Pán predseda, kolegovia, môjim návrhom je, aby sme vsunuli objasnenie, pokiaľ ide o korporácií, aby sme sa vyhnuli nejakým zlým interpretáciám, pokiaľ ide o prípady, kde tretie krajiny sú takisto zahrnuté. Čiže je to vlastne e, e, text, EÚ a tretie krajiny. Prosím vás, podporte tento text. Počuli ste tento ústny pozmeňovací návrh? Ak nemáte námietky, tak budeme hlasovať o čísle 16 s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zreli sa? Príjma sa. Číslo 17. Pozmeňovací návrh 1D s menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. To znamená, že pozmeňovací návrh číslo 2 už nie je potrebný. Číslo 22 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 3. Elektronicky si to skontrolujeme. Druhú časť, číslo 22. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa. A konečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem. vážení kolegovia, e, dosť sa nám darí, pokiaľ ide o časový harmonogram. Ešte stále máme pár bodov, o ktorých budeme hlasovať, ale hlasovali sme dosť dlho, teraz musíme e, prerušiť, robiť prestav, pokiaľ ide o slávnosť a potom budeme pokračovať. Nech sa páči, kolega, máte slovo. Len som chcela informovať, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje hoci som hlasovala, prosím, nech je to zaznamenané. Ešte pán Sonik má slovo. Jako, jako sprawozdawca chciałem za to hlasovanie. Ďakujem, chcem sa vám všetkým za toto hlasovanie poďakovať. Cieľom bolo, aby sme spolu s Európskou komisiou vytvorili čo najvyššie normy pre ťažbu ropy v Európe a zároveň chcem vyjadriť e, aj svoju sústrasť kolegom z Maďarska v súvislosti s tou katastrofou, čo sa tam stala. Aj tam musíme zaviesť čo najprísnejšie normy pri e, zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. Ďakujem.